zainteresovaní na bolonskom procese, aby sme dosiahli spoločné ciele. Ďakujem. Ďakujem. Chcem pripomenúť aktivitu komisie a to, že komisia dodržala časový limit. Týmto je Zasadnutie je ukončené a pokračujeme zajtra 13. marca o od 9. do 14. a od 15. do 21. a potom od 21. do 23. hodiny. Program zasadnutia je zverejnený na webovej stránke parlamentu. Všetkým vám prajem pokojnú dobrú noc. Zasadnutie je ukončené.